a určite sa budeme ďalej zaoberať prioritami v tejto oblasti. Ďakujem, pán spravodajca. Uzatvárate tento bod rozpravy. Skôr než pristúpime k ďalšiemu bodu, tak mám niekoľko oznámení. Kompetentné francúzske orgány bola menovaná pani Nora Bera pre juhovýchodnú oblasť a nahrádza pána Michela Dantena mene francúzskej vlády a bude europoslancom a od toho 16. júna 2012 pán Daniel Abad a pani Estelle Grey, ktorí boli členmi francúzského parlamentu v zmysle článku 7 odsek 2 Európskeho parlamentu podľa priamej voľby táto funkcia je nekompatibilná s funkciou europoslanca a teda prestáva byť poslancom od 16. júna. Pán Stefan Lefol bude nahradený, pán Jean-Louis Cotini, ktorý bol členom EP. 17. Mm, júna bude nahradený pani Grelie. A rovnako pán Damien Abad, a to tiež 17. júna 2012. Ja vítam všetkých nových kolegov a v zmysle článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku, kým nebudú overené ich poverovacie listiny pani Bera a pani Toma, pán Kotini Dantin, budú zasadať v parlamente a budú užívať svoje práva na základe tých práv, ktoré mali Voilà. Nous passons maintenant... A teraz jednominútové vystúpenia. Et je commencerai par donner la parole à Madame Zaborska. A hneď dám slovo pani Zaborskej na jednu minútu. Um, merci beaucoup, Madame la Présidente rada by som využila túto príležitosť a pripomenula že len od včera začali platiť nové znížené stropy na tarify roamingových služieb mobilných operátorov takáto regulácia by nebola možná bez existencie jednotného európskeho trhu nebola by možná bez úzkej spolupráce európskych inštitúcií.